Good afternoon, ladies and gentlemen. Príjemné popoludne, dámy a páni. Dovolte mi otvoriť eh, dnešnú poobednejšiu časť eh, schôdze výboru REGI. Dúfam, že kolegyne, kolegovia, ktorí tu zatiaľ nie sú, čo skoro dorazia. Máme veľmi zaujímavý program tejto časti dnešnej schôdze. V prvom rade je mi potešením privítať eh, ministerku Plum, pani ministerku Plum eh, z Rumunska, eh, ktoré sa ujalo zodpovednosti za vedenie Rady Európskej únie od 1. januára tohto roku a dnes budeme mať to potešenie vypočuť si priority rumunského predsedníctva a takisto diskutovať o regionálnom rozvoji a o regionálnej politike s ministerkou Plump. Budeme postupovať ako zvyčajne. Najskôr dostane priestor pani ministerka, aby prezentovala svoje vstupy a potom dostanú priestor poslanci v rámci výboru REGI na otázky, na pripomienky a pani ministerka potom zodpovie. Bez toho, aby som strácala ďalší čas, tak eh, dávam slovo pani ministerke. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Silné poslankyne, poslanci, aj pre mňa je potešením byť tu dnes s vami a odprezentovať vám priority rumunského predsedníctva Rady ministrov. A chcela by som sa vám poďakovať za túto možnosť. Program rumunského predsedníctva je nastavený eh, k výraznému príspevku, smerom k výraznému príspevku k politickej agende únie, k jej naplneniu a sústredí sa na dôležité politické spisy, okrem iného aj budúca kohezná politika. Kontext, v rámci ktorého budeme mať predsedníctvo v rámci rotujúceho predsedníctva rady, je náročný, ktorý je poznamenaný rôznymi problémami, ktoré majú vplyv na životy občanov ako aj fungovanie vlád v členských štátoch. Zároveň sme reálni, realistickí a ambiciozni, pokiaľ ide o náš prístup k predsedaniu Rady ministrov. Realisti sme preto, nakoľko naše predsedníctvo je ovplyvňované voľbami do Európskeho parlamentu, v tom zmysle, že ťažké spisy, ako je napríklad viacročný finančný rámec, nebudú ukončené a to samozrejme bude mať vplyv na rokovania o balíčku ohľadom koheznej politiky. Ambiciozní budeme, pretože sa budeme snažiť o efektívnosť, budeme sa snažiť zabezpečiť pokrok v niektorých dôležitých spisoch a budeme sa snažiť ich dostať bližšie k dohode. V tomto duchu sa Rumunsko plne zaviazalo, že bude fungovať ako nestranný sprostredkovateľ a uľahčovateľ konsenzu, tak aby sme dokázali napredovať agendu EÚ. Predsedníctvo Rumunska sa bude orientovať na občanov, pričom sa budeme sústrediť na snahu a úsilie smerom k postúpeniu tak legislatívnych ako aj nelegislatívnych spisov, aby sme dosiahli hmatateľné výsledky pre európskych občanov a aby sme takto prispeli k silnejšej, demokratickejšej únii, ktorá bude bližšie svojim občanom. Rozpráva o budúcnosti EÚ je mimoriadne dôležitá. Dúfame, že 9. mája v Sibiu na samite sa potvrdí, že to bude taký prelomový krok, pokiaľ ide o potvrdenie európskeho projektu. Bude to predstavovať dôležitý moment z pohľadu projekovania silnejšej, koheznejšej a demokratickejšej Európy. Moto nášho predsedníctva kohézia a spoločné európske hodnoty. Zároveň zdôrazňuje potrebu jednotnosti, jednoty a takisto spolupráce medzi členskými štátmi, ako aj potrebu silnejšej ekonomickej, sociálnej a územnej kohézie, tak ako to stanovujú zmluvy EÚ. Naše logo je to štilizovaná verzia e, vlka, daču z dávnejších časov. To to predstavuje takú silnú progresívnu úniu. E, rumunské predsedníctvo a teda legislatívne ako aj nelegislatívne priority môžu byť zoskupené v rámci štyroch pilierov krokov, aktivít. Európa konvergencie, bezpečnejšia Európa, Európa ako globálny aktér a Európa spoločných hodnot. Všetky sú rovnako dôležité, tieto piliere. Budem sa sústrediť na prvý pilier, pretože to pokrýva tie legislatívne spisy, ktoré sú schvalované aj na úrovni výboru REGI. Pokiaľ ide o konvergenciu v EÚ, to je prípad, kedy obe strany majú z toho prospech, nie sú tam výťazia alebo porazení. Politiky EÚ by mali prispievať k znižovaniu ekonomických, sociálnych a územných e, diskrepancií rozdielov v rámci celej EÚ. Sila e, hospodárstva EÚ je ovplyvňovaná výrazným spôsobom schopnosti jednotlivých ekonomík konvergovať a tým pádom sa dostať do pozície silného globálneho hráča. Preto kohézia, vnútorný trh a konkurencieschopnosť ekonomiky EÚ sú kľúčovými prioritami z nášho pohľadu. Legislatívny balíček politiky súdržnosti predstavuje dôležitú súčasť nadchádzajúceho viacročného finančného rámca. Vítame návrh, ktorý predložila komisia Predovšetkým, pokiaľ ide o ustanovenia ohľadom zníženia administratívnej záťaže, zvýšenia pružnosti a proporcionality. Toto odráža ambíciu oboch spoluzákonodarcov zjednodušiť fungovanie politiky koheznosti, koheznej politiky a zabezpečiť jej väčšiu efektívnosť a účinnosť, predovšetkým pre príjemcov v rámci nášho funkčného obdobia nadviažeme na pokrok, ktorý bol dosiahnutý počas rakúskeho predsedníctva a ktorý, teda predpokladám, že budeme v plnej rýchlosti pokračovať preskúmavaním všetkých nariadení, ktoré sú súčasťou balíčka kohezie s osobitným zretelom na rámcové nariadenie, teda o všeobecných ustanoveniach. Cieľom rumunského predsedníctva je pokračovať v rokovaniach dynamickým spôsobom, čo povedie k výraznému pokroku v rokovaniach na úrovni rady a chceme pripraviť trialog e, s Európskym parlamentom tak, aby legislatívny balíček mohol byť schválený riadne a včasne, aby premisy pre úspešnú koheznú politiku po období 2020 boli naplnené. Predsedníctvo, rumúnske predsedníctvo sa bude snažiť o čiastočný všeobecné smerovanie, pokiaľ ide o toto nariadenie, pokiaľ ide o tematické dokumenty, e, pričom budeme e, zohľadňovať aj pokrok, ktorý dosiahlo rakúske predsedníctvo a takisto diskusie, ktoré sa už udiali vo veci viatočného finančného rámca. Preto budeme pokračovať a dokonca zvyšovať rýchlosť v rokovaniach, pokiaľ ide o zvyšných 6 tematických blokov. Budeme sa snažiť e, zabezpečiť podmienky pre podporu, ďalej e, financovanie, finančné riadenie, monitorovanie, posudzovanie, vyhodnocovanie, komunikácia, viditeľnosť a potom aj finančný rámec. Pokiaľ ide o RDF a kohezný fond a teda nariadenia v týchto dvoch veciach RDF a kohezného fondu rumúnske predsedníctvo bude pokračovať v diskusiách na základe pokroku dosiahnutého počas rakúskeho predsedníctva e, cieľom dospieť k pozícii rady. Podobne, podobný postup sa predpokladá aj v oblasti Blaktu, pokiaľ ide o tie enabling conditions, tie podmienky, ktoré majú zabezpečiť e, ďalší postup. Pokiaľ ide o Interreg, tak tam nebola dostatočná zhoda v rámci rady. E, každopádne napriek tomu boli naštartované na technickej úrovni rozhovory v januári a Rada pre všeobecné záležitosti v júni bude bilancovať pokrok dosiahnutý za toto obdobie. Takisto sa pustíme do medziinstitucionálnych rokovaní s Európskym parlamentom, tak na politickej ako aj technickej úrovni. Ako náhle dvaja spolu zákonodarci budú mať nachystaný svoj mandát, svoj príslušný mandát. Rada má mandát pre rokovanie, rokovací mandát, pokiaľ ide o blag 1 blok 1, programové strategické plánovanie a takisto pokiaľ ide o 5. oblasť Management and Control Provisions. Dohoda, ktorá bola dosiahnutá počas e, rakúskeho predsedníctva, bude tým odrazovým mostíkom pre nás. A my sa budeme snažiť e, mať presne vyčlenenú časť pre túto politiku 25. júna na Rade pre všeobecné záležitosti, kde ministri potvrdia pokrok dosiahnutý počas tohto semestra a poskytnúť ďalšie usmernenia. Pokiaľ ide o makroregionálne stratégie, dôležitý rámec pre strategickú spoluprácu, máme v úmysle dospieť k záverom rady na základe jednotnej správy o implementácii, ktorú vydá komisia. My sme presvedčení, že predsedníctvo Rade ministrov prinesie hmatateľné výsledky a sme si vedomi, že takéto výsledky nie je možné dosiahnuť, pokiaľ nebudeme mať podporu ostatných členských štátov EÚ, ako aj inštitúcií EÚ. Spoliehame sa na vašu podporu, konkrétne vašu, teda v tomto výbore, aby sme dokázali e, vydlažiť cestu úspešnému predsedníctvu s konkrétnymi výsledkami. Najdôležitejšie podujatia z pohľadu politiky súdržnosti, ktoré sa chystáme zorganizovať počas nášho predsedníctva v Rumunsku, to bude neformálna ministerská schôdza ohľadom kohézie, neformálna teda rada ministrov o kohézii 11. a 12. apríla. Ďalej neformálna rada ministrov ohľadom Urban 13. a 14. júna a takisto summit výboru regionov, ktorý sa uskutoční 13. až 15. marca. Boli by sme naozaj potešení, keby sme vás mohli e, privítať na týchto podujatiach. Takisto by som rada e, spomenula, že naše predsedníctvo je otvorené a chceme s vami viesť férový dialog, chceme vám načúvať, tak ako e, chceme načúvať členským štátom v snahe urobiť maximum preto, aby sme postupili tie spisy, legislatívny balíček, ktorý sa týka politiky súdržnosti, ktorá je tak dôležitá. A ja by som sa chcela poďakovať za tú vašu angažovanosť, za tú vervu, ktorou ste zabezpečili, že kohezná politika je úspešná a ktorá zostáva teda najúspešnejšou eh, politikou v rámci EU a snažíme sa urobiť e, toto maximum, ktoré dokážeme e, na základe vzájomnej spolupráce, na základe otvoreného dialogu, tak aby sme vedeli spolu budovať silný projekt EÚ, a e no teda silnej EÚ, na prospech všetkých občanov EÚ. Chceme získať, zabezpečiť udržateľný rozvoj, konkurencieschopnosť hospodársky rast. To všetko samozrejme na prospech e, všetkých našich európskych občanov. A takisto by som rada povedala, že verím, že sa nám podarí uspieť. A takisto chcem ešte povedať ako ministerka zodpovedná za e, fondy EÚ v Rumunsku a takisto zastupujúca teraz predsedníctvo Rumunska budeme bojovať za to, aby sme posilnili a obhájili politiku súdržnosti, pričom zohľadníme aj tú väzbu na najbližší viadročný finančný rámec. A som si istá, že sa nám podarí dosiahnuť dobré výsledky, pretože poznám váš názor tejto veci a som naozaj veľmi rada, že tu môžem opäť byť na pôde Európskeho parlamentu. A chcela by som sa poďakovať vám všetkým za to, čo ste spravili a čo aj robíte a samozrejme vypočujem si vaše pripomienky a pokúsim sa potom zodpovedať na pripomienky, respektíve otázky. Ďakujem pekne, že ste si ma vypočuli. Ďakujem pekne, pani ministerka. Teraz dám slovo poslankyňa poslancom. Najskôr začíname zvyčajne teda koordinátormi teraz sú traja prítomní e, v miestnosti, takže oni dostanú priestor ako prvý a potom ostatní. Pani Král. Srdečná vďaka, pani predsednička. Vážená pani ministerka, naozaj som veľmi potešená, že ste tu. Chcem sa ospravedlniť, že som prišla pár minút s meškaním, ale dnes zasada e, Európsky výbor e, toho Saského parlamentu tu v Bruseli a oni chceli vedieť, ako dopadlo hlasovanie ohľadom nariadenia o všeobecnom smerovaní tu e, na výbore REGI, preto som chvíľočku meškala. E, najskôr chcem povedať, že ma teší, že rumunské predsedníctvo dáva takúto prioritu v politike kohézie. To je naozaj taký politický signál smerom k členským štátom, že otázka solidárnych investícií, v Európe je naozaj veľmi dôležitou. A ja dúfam, že to opäť eh, posilní troška tú dôveru v rámci Európskej únie a že budeme schopní vyslať jednoznačný signál, že investície do regiónov Európskej únie, do tých eh, miest, do obcí, komunít, do ostatných regiónov naďalej budú prebiehať a že aj naďalej to bude realizované s takýmto, takýmto angažovanosťou. Pravdepodobne ste už počuli, dnes e, ráno sme na výbore schválili našu pozíciu vo veci všeobecného nariadenia. Ja ešte len teda môžem len zopakovať, že ďakujem všetkým, ktorí na tom participovali. Veľmi dobrý výsledok sme dosiahli a ja dúfam, že to hlasovanie na plenárke, je to naplánované na februárovú plenárku, že dostaneme potom mandát vybrať sa týmto smerom a okamžite začať e, rokovania s predsedníctvom, pretože sa naozaj domnievam, že je to e, zodpovednosť volených poslancov, teda je na nich, na parlamente, skôr ako sa odoberieme do volieb, e, riadne odviesť tú našu prácu, ktorá nám prináleží a k tomu patrí prevzatia istej miery zodpovednosti za to, aby politika kohezie bola vyrokovaná v čo najväčšej miere. Som e, e, rada, že ste spomenuli, že máte mandát ohľadom otázky štruktúry a programovania a takisto riadenia, management, teda, že budete mať mandát na to rokovanie s nami. Keby sa podarilo ešte dostať nejaké ďalšie bloky, tak potom istotne parlament by bol pripravený, otvorený e, spustiť rokovanie aj v týchto veciach a ja verím, že naozaj do aprílovej plenárnej schôdze sa nám podarí e, dopracovať tak ďaleko, že prvé bloky budú uzavreté. E, verím, že e, nie je to užitočné len z pohľadu práce parlamentu, ale že je to opatrenie, ktoré smeruje k posilneniu dôvery občanov tejto únie, keď jasne povieme, že vynakladáme všetko úsilie na to, aby sme tieto možnosti investícií, aby sme zabezpečili ich pokračovanie. A keď už možno bohužiaľ e, nebude možné ešte počas vášho predsedníctva nastaviť ten finančný rámec, tak minimálne bude dôležité e, nastaviť tú kostru, e, ktorá bude do, do tých ďalších rokov dôležitá, ten mechanizmus, ktorý potom bude prenesený do ďalších rokov a dať priestor aj vládam a zodpovedným osobám plánovať ďalší postup. E, dnes sme to všeobecné nariadenie dnes e, schválili na výbore. Pokiaľ ide o Interreg, tam sme pokročili ďalej, ale e, sú tu tak spravodajci ako aj tieňovi. Určite sa k tomu vyjadria ešte podrobnejšie už boli, pokiaľ viem, naplánované prvé predbežné termíny rokovaní a ja dúfam, že aj pokiaľ ide o regionálny fond a kohezný fond, že sa nám podarí teraz pokročiť a že potom najneskôr e, v marci to budeme prejednávať na plenárke a že potom e, vstúpime do trialogu. To je zodpovednosť, ktorú podľa mňa máme e, tak voči voličom, ale samozrejme aj voči predstaviteľom, teda regiónom a teda obciam, mestám. Môžem vás len podporiť v tomto ohľade, že aj na rade dúfame a chceme teda tieto veci dostať dopredu. Dúfam, že budete mať mandát aj na iné bloky, v rámci vášho predsedníctva, lebo je to veľmi dôležitý signál z pohľadu samotného predsedníctva. Nebolo mi to ani celkom jasné, že to je prvé predsedníctvo, nebol som si toho vedomá, ale ohľadom toho môžem povedať len, že veľa šťastia. Je to veľmi krátka doba, aj pokiaľ ide o spoluprácu s parlamentom a my spravíme z našej strany maximum preto, aby to bolo úspešné predsedníctvo. Srdečná vďaka. Uh, thank you very much, Tomašič. Ďakujem pekne, pani Tomašič. Ďakujem, pani predsednička. Pani ministerka, a ja vás vítam na schôdzi nášho výboru. Som veľmi rada, že Rumunsko je predsednickou krajinou aktuálne. Rumunsko je jedna z postkomunistických krajín, Chorvátsko by sa malo ujať predsedníctvo v roku 2020, teda my veríme, že sa od vás toho veľa naučíme. Želám vám veľa úspechov. Viem, že e, sa chystá viacero trialógov, ktoré súvisia s regionálnym rozvojom. Dúfam, že sa vám podarí uzavrieť väčšinu z nich. Žiaľ, nás čakajú voľby. Teda aj to sa bude musieť zohľadniť. Ale dúfam, že budete úspešní a že nám dokážete, že aj európske krajiny vedia predsedníctvo dobre zvládnuť a že si nenecháte rozkazovať od komisie, tak ako niektoré krajiny, ale že príjmete tie najlepšie rozhodnutia v záujme európskych občanov. Ďakujem pekne, pán, pán Mantenburg. Uh, Ďakujem. Srdečne vás vítam aj ja, pani ministerka, vo výbore regie za skupinu ALDE. Kohezná politika je jedna z priorít napokon spomínate aj vy vo vašom programe. Ale angličania zvyknú hovoriť, e, kvalita pudingu sa ukáže, až keď ochutnáme. Zatiaľ teda musím povedať, že v programe nemáte preč veľa podrobností. Keby som to mal posunúť ešte e, na konkrétnejšiu úroveň, Interreg e, sa tu spomína, ďalej je obrovský cerenčný mechanizmus, to sa vôbec nespomína. Chcem sa teda opýtať, či toto ešte stále je priorita pre vaše predsedníctvo, aké hlavné prekážky očakávate na úrovni rady, z akých hlavných dôvodov je to ešte stále zaseknuté na úrovni rady, teda čo chcete presne urobiť, aby sme mohli začať rokovania čím skôr, najmä po veci cestraničného mechanizmu to nesúvisí s viacročným finančným rámcom, nie sú s tým spojené žiadne peniaze. Už sme to mali možnosť si prejednať, keď sme sa stretli v Bukurešti. Myslím, že by ste sa mali snažiť o všeobecný prístup v tejto veci. Ďalej, čo sa týka celého procesu rokovaní, náš výbor už vyslovil obavy v súvislosti s tým, že mnoho otázok, ktoré sa týka, dajme tomu, nariadenia o spoločných ustanoveniach sú v tzv. rokovacích boxoch. Teda rada najskôr chce dosiahnuť dohodu v skutočnosti sa nedá eh, rokovať. Toto je pri všetkej úcte nedemokratické, neprehliada sa na plnú rozobraciu právomoc Európskeho parlamentu. Teda chcem sa vás opýtať priamo, čo si o tom myslíte a čo chcete urobiť preto, aby sme mohli začať rokovania aj eh, nad rámec blokov, ktoré ste spomenuli. Minulý týždeň Európsky parlament schválil stanovisko k nariadeniu o ochrane rozpočtu EÚ v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti právneho štátu v členských štátoch. Teda je to mechanizmus právneho štátu. Pre mňa osobne je to veľmi dôležitá otázka a povedal by som, že je to dokonca predpoklad pre úspešný VFR po roku 2020. V mnohých členských štátoch EÚ sú veľmi vážne obavy v súvislosti s právnym štátom a môže to ovplyvniť finančné záujmy únie. Žiaľ, vaša krajina Rumunsko je jednou z takýchto krajín, kde sú veľmi vážne nedostatky v oblasti právneho štátu. Tak chcem sa vás opýtať, ako zastupkyňu neutrálneho predsedníctva, čo chcete urobiť preto, aby ste umožnili pokrok tejto veci? Či je podľa vás možnosť dosiahnuť všeobecný prístup za vášho predsedníctva? A aké kroky chcete konkrétne podniknúť? preto aby sa dosiahol pokrok v tejto veci. Súvisí to úzko aj s financovaním, okrem iného aj s koheznou politikou, to je preto súvisí. Želám vám veľa úspechov. Musí to byť veľmi vzrušujúce e, byť v povedení Rady únie. Môžem vás ubezpečiť, e, že skupina ALDE urobí všetko preto, aby vaše predsedníctvo bolo úspešné. Ďakujeme pekne. Ďalej dostáva slovo pán Buda. Ďakujem, vážená pani ministerka. Srdečne vás aj ja vítam. Želám vám veľa úspechov do najbližších mesiacov. Je to dôležité, pretože váš úspech bude znamenať aj úspech pre EÚ. Pani ministerka, viedli sa rokovania s primátormi nielen v Rumunsku, ale aj v iných členských štátoch a stiažujú sa na ťažkopádnosť konaní e, pri čerpaní prostriedkov. Často vidíme, že pravidlá sa menia pri plnení aj v Rumunsku nedávno sa upravili právomoci vykonávacích orgánov a to spôsobuje ťažkosti pri čerpaní prostriedkov. Preto sa chcem opýtať, čo si myslíte um, o možnosti reálneho zjednodušenia procesu čerpania prostriedkov z európskych fondov. A ešte jedna otázka z Bruselu. Dostávajú členské štáty predpisy a potom sa to ešte ďalej zintenzívňuje na úrovni členských štátov teda to nám hovoria e, zasudcovia miestnej politiky, regionálnej politiky z Rumunska a iných členských štátov. Okrem toho sú projekty, ktoré sa e, presúvajú z centrálnej úrovne na komunálnu úroveň. Komunálna úroveň pritom sa vyjadrila, že dokáže spravovať tieto projekty sama, ale niekedy spolupráca nie je celkom optimálna s centrálnou vládou. A preto sa chcem opýtať, Dalo by sa, dajme tomu, podporiť toho, aby komunálna úroveň nešla zodpovednosť za tieto projekty, za európske projekty. A ešte posledná otázka. Opäť to súvisí s komunálnymi orgánmi. Mohli by sa vytvoriť štruktúry, ktoré by priamo mohli žiadať o prostriedky z európskych fondov, teda na regionálnej alebo na miestnej úrovni by mohli takéto štruktúry vzniknúť tak aby priamo z komunálnej úrovne bolo možné čerpať tieto prostriedky eh, podľa miestnych potrieb. A ešte jedna poznámka. Stanovili ste si za moto silnú politiku súdržnosti, koheznú politiku, ale nie je k tomu osobitná kapitola v programe Priorit. A ďalej, čo sa týka ešte hlasovania z dneška, ako vníma e, rumúnske predsedníctvo makroekonomickú podmienenosť a ďalej e, sadzby mikrofinancovania aj tu N plus 3 sa zmenilo na N plus 2. Ako vníma predsedníctvo túto otázku? Ďakujeme. Pán Arimov, nech sa páči. Ďakujem. Ja ako spravodajca pre Interreg by som rád využil túto príležitosť a chcel by som aj ja prednes svoje požiadavky na adresu rumunského predsedníctva. Som tiež spravodajca vo výbore pre ochranu spotrebiteľa. Tam sa vedú rokovania, dnes večer máme naplánovaný trialog a musím povedať, že rumúnske predsedníctvo doposiaľ odviedlo veľmi čistú prácu, dosiahli sme zatiaľ veľmi dobrý pokrok. Ale hovorím to v tejto chvíli preto, že by som zároveň veľmi rád povedal to isté aj pre e, spisy, ktoré sa budú vyrokovať o výbore REGI. V júni 2018 e, nám povedali, že keď prevezmeme e, tieto akty ako spravodajcovia, tak aby sme koncom roka alebo začiatkom nového roka mohli odsúhlasiť text v parlamente. Potom by sa to totiž údajne mohlo ešte vyrokovať s rumunským predsedníctvom v trialógu, tak aby čo Najviac eh, dohody sa dosiahlo ešte pred voľbami s rumunským predsedníctvom. To sme eh, my vlastne urobili tu v parlamente v takmer všetkých dôležitých legislatívnych spisoch, ktoré sa týkajú regionálneho fondu. Parlament pracoval veľmi rýchlo a efektívne. V prípade Interregu sa nám podarilo dokonca jednomyselne schváliť eh, správu a minulý týždeň sa to odsúhlasilo aj v pléne s veľkou väčšinou, teda naprieč politickými skupinami. Si to získalo veľkú podporu. Všetci sa domnievajú, že Interreg ako nástroj sa musí posunúť ďalej, musíme ho naďalej e, podporovať, pretože je to zmysluplný projekt, podporuje cezhraničnú spoluprácu a to je dôležité v aktuálnom politickom kontexte. To je veľmi pekný úvod na to, aby som povedal, že teraz som pripravený ísť do boja, rokovať s vami, ale zdá sa, že všeobecný prístup sa údajne plánuje až na jún alebo júl. To znamená, že tie 3-4 mesiace vlastne nemôžem robiť nič ako spravodajca, pretože rada si nestanovila ako reálny termín prijať všeobecný prístup do volieb. Je to podľa mňa škoda, pretože už e, sme mohli spoločnými sílami tento text ďalej usmerniť e, a pre Rumunsko by to bola veľmi dôležitá téma. Je to krajina, ktorá vníma prioritne štruktúrálne fondy. Teda myslím, že by sme spoločnými silami toho mohli dosiahnuť veľa. Zdá sa, že to tak nie je. Chcem vás teda požiadať, aby ste možno trošku upravili svoj program, svoju agendu, tak aby sme aj tieto akty, aby sa mohlo začať o nich rokovať. Všetko, čo bolo potrebné urobiť, to už urobilo. Nikto nevie, akú podobu bude mať ďalší parlament, či tu bude taká široká väčšinová podpora pre tento text. Teda je to príležitosť, ktorej sa musíme chopiť, aby sme ho prijali, tento text, aby sme ho prijali tak, ako sa zadefinoval v parlamente a tak, ako ho aj väčšina členských štátov podporuje napokon. Preto teda sa obraciam na vás s požiadavkou, aby ste v tomto prípade, takisto ako aj v prípade e, CPR, aby ste sa snažili o všeobecný prístup o mnoho skôr, tak aby sme stihli absolvovať trialóg ešte dovolím. Ďakujem. Ďakujeme, pán Novakov. Ďakujem. Chcel by som zavlážovať pani ministerke ktorá má na starosti regionálny rozvoj a kohéziu. Chcem oceniť najmä aktívnu úlohu do posiaľ. Som si istý, že pozorne sleduje vývoj dnešného hlasovania vo výbore, že sme uh, vykonali obrovský krok vpred. Veľká väčšina kolegov sa vyslovila za to, aby sa naďalej pokračovalo na CPR. Ja ako spoluspravodajca by som sa rád opýtal na to, aký máte názor na to, čo sa uvádza v tejto správe, konkrétne čo sa týka časového plánu, pretože my sme zodpovední za naplnenie tohto návrhu praxi. Je preto dôležité vedieť, či sa môžeme na niekoho obrátiť eh, na úrovni rady, na úrovni predsedníctva. Máme na svojich pleciach spoločnú zodpovednosť o mnoho väčšiu, než len završení tohto procesu v parlamente. Je to zodpovednosť voči, voči každému jednému príjemcovi v EÚ, každému občanovi, malému a strednému podnikateľovi, študentovi, starostovi, primátorovi. Teda všetci žiadajú odpovede, aké budú pravidlá od 1. januára 2021, aby sa mohli na to pripraviť, aké budú požiadavky, aká bude miera spolufinancovania, aké budú partnerské dohody a tak ďalej. Teda pre nás je dôležité, aby ste nám povedali dnes, tu a teraz, či ste ochotní začať rokovania a aká je podľa vás reálna lehota na to, aby sa to podalo schváliť, keďže máme v pláne hlasovať v pléne 14. februára v Štrasburgu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalej pani Vana. Pani Zuana. Pani eh, ministerka, kolegyne, kolegovia. Vážna pani ministerka, ja vás eh, chcem privítať tu medzi v Európskom parlamente. Vy ste pôsobili tiež ako poslankyňa tu v Európskom parlamente. Mm, to vám nepochybne bude veľmi užitočné pri výkone vašej funkcie v priebehu predsedníctva ale aj pre nás, pre poslancov, to bude pomocné práve vďaka tomu, že máte bohaté skúsenosti vo verejnej správe v Rumunsku. Je to veľké plus, veľká výhoda aj pre poslancov tu vo výbore. Ja by som sa vám rada poďakovala za spoluprácu do posiaľ v mene nášho výboru pri doteraz spracovaných témach. Tieto témy ste spracovali s veľkou pozornosťou, veľmi pozorne si sledovali, ako sa veci vyvíjajú. A viem, že ste vždy stáli po našom boku, pani ministerka. Je veľmi dôležité z môjho pohľadu snažiť sa o to, aby to heslo, kohezná politika v jadre, aby sa naozaj eh, prejavilo v praxi. To očakávajú občania, najmä rumunskí občania pretože občania v Rumunsku, ako aj občania v celej EÚ, potrebujú tieto investičné možnosti. Potrebujeme investičné e, možnosti do regionálneho rozvoja a tiež je treba zajistiť, aby bola zaručená konvergencia. Práve v polnospodárstve je to osobitne dôležité. Ja som tiež e, poslankyňa výbore Agri a v politike polospodárstva je potrebná o mnoho viac ešte konvergencia. Dnes sme hlasovali o veľmi dôležitej správe o výbore regii. Ja som bola spravodajkyňa, respektíve autorka stanoviska pre výbor Agri. Išlo o všeobecné nariadenie pre rôzne fondy regionálneho rozvoja, sociálnych rozvoja a tak ďalej. Preto sa chcem opýtať na nasledovné pani ministerka, ako sa stavia rumunské predsedníctvo k tejto mimoriadne dôležitej správe? Verím, že sa to podarí dostať do plena ešte pred voľbami. Ďakujeme pekne, pán Nika. Ďakujem. Pani predsednička, pani ministerka, aj ja vás chcem pozdraviť, chcem vám zablahoželať k prebratiu rumúnskeho predsedníctva máte skrátené obdobie oproti ostatným predsedníctvám. Okrem toho máte predsedníctvo v čase, keď sa budú konať voľby do Európskeho parlamentu. To znamená, že budú zasnívať rôzne medzitóny. Mnohí už myslia len na voľby, už sa správajú len zohľadom ohľadom na voľby. S veľkým záujmom som si vypočul otázku, ktorá sa týka právneho štátu od kolegu. Môžem vám oznámiť, že ja som sa tejto rozpravy zúčastnil a vieme všetko, čo s tým súvisí. My sme to podporili, pretože ochrana finančných záujmov je dôležitá, s tým sa nemožno zahrávať. Po výbore pre kontrolu rozpočtu sme preskúmali rumunské dokumenty, videli sme, že e, je e, tam dobrý overovací systém, funguje to efektívne, sú tam prísne pravidlá, odporúčilo sa, aby tento systém sa vlastne prevzal aj v iných štátoch. Doposiaľ sa to nestalo. Keď som počula tieto správe, ktorej sa hovorí o vytvorení mechanizmu teda aby sa tento mechanizmus e, kontrol e, sa mohol stiahovať na všetky štáty, aby sa na všetky štáty mohli uplatňovať sankcie. Ja som bol jeden z tých, ktorí boli zástancami takéhoto prístupu. Ale žiaľ, potom v záverečnej verzii sa presadili pozmeňujúce návrhy, ktoré hovoria, že boj proti podvodom proti finančným záujmom EÚ je dôležitý, ale stanovili sa tam aj isté politické kritériá. S týmto som sa stotočniť už nemohol, pretože my sme žiadali konate vecne, ale politické kritériá to musíme podľa mňa brať veľmi opatrne, koľko takýchto kritérií presadíme, 5, 10, 100, potom hodnotiace tabulky, to predsa musíme vysvetliť občanovi. Občan musí vedieť, na čom je a tiež e, je nutné preveriť, e, nakoľko daná vláda kritérium plní alebo neplní. Musí to byť nestranné vyhodnotenie. Preto táto správa bola sporná. Právny odbor inštitúcií ju preskúmal a uviedlo sa, že takéto nepresné definície nie je možné uvádzať v legislatívnom texte. A ešte s tým súvisí ďalšia otázka, kto budú sudcovia. My sme navrhli, a mnohí kolegovia to podporili, že potrebujeme nezávislé expertné grémium, ktoré to bude posudzovať. Iní sa však vyjadrili, že nezávislí odborníci, to je síce dobré, ale komu sa budú zodpovedať? budú skúmať, či sa porušilo alebo neporušilo kritérium. Žiaľ, aj toto sa zamietlo a, a dnes ešte nevieme, ako presne tento mechanizmus bude vyzerať, ktorý bude posudzovať, či došlo alebo nedošlo k porušeniu kritéria. A to ma dosť nahnevalo, pretože si myslím, že by nemal byť potrestaný štát z politických dôvodov. Ani Holandsko by sa nemalo trestať z politických dôvodov. Každý, dajme tomu, sa predsa môže pozrieť na e, historický vývoj po druhej svetovej vojne, e, že dochádzalo k praniu špinových peňazí. To napokon skúmal aj výbor Tax 3. Ale nesúvisí to s finančnými záujmami EÚ. Myslím, že je treba naďalej takto veci rozlišovať a to podporuje veľa kolegov z výboru Conte. Ja som si prečítal mnoho správ, a tam sa uvádza, že e, precíznou analýzou, e, súdnou analýzou je možné vybudovať veľmi efektívny mechanizmus boja proti korupcii. Ale ak sa do toho začne vmiešavať rada, tak e, sa už tá precíznosť stráca, predvidateľnosť sa stráca a aj nadobúda to politický nádych. Ešte sa vás chcem opýtať. V našom výbore este legătura sau cum vreți să sa zaberáme otázkou e, súdržnosti a ako si myslíte, že sa môže posilniť spojenie s európskym semestrom? Viem, že sa zaujímate o koncepciu súdržnosti, takže ako to prepojiť e, s európskym semestrom? Takže to boli otázky od poslancov, už ďalšie nie sú, takže by som to zhrnula. Zanula by som niektoré otázky členov výboru REGI, pretože všetci z nás e, sme sa pýtali na podobné veci. Všetci koordinátori politických skupín spoločne rozhodli, že sa zašle osobitný list predsedovi Tajanimu, ktorý by mal byť preposlaný na stretnutie Rady pre všeobecné záležitosti a taktiež rumúnskému predsedníctvu. V tomto liste trváme na tom, že je treba mať širší prístup v priebehu rokovaní, pretože obmedzenie na bloky v rámci rokovaní nám dáva veľmi málu príležitosť pokračovať v našej práci. Taktiež musím povedať, že tento výbor venoval veľké úsilie týmto témam a v podstate sme vyčerpali všetky, všet, celý náš program už za bulharského predsedníctva. V januári sme slúbili pokrok, čo sa týka Interregu. Mali sme schválenie na plenárke, ďalej CPR. Tam mm, to má byť na február, na plenárku a už sa rokuje. Takže prosím, informujte Radu pre všeobecné záležitosti o tom, že parlament je pripravený nielen rokovať o v niektorých spisoch, ale o všetkých spisoch, na ktorých pracuje výbor regi. Sú to štyri spisy okrem bloku viacročného finančného rámca. A môže sa nich teda rokovať. Toto je všeobecný odkaz pre rumunské predsedníctvo. My sme investovali veľký kus práce. Do týchto tém sme pripravení na rokovania a chceme dostať šancu rokovať. Toto im chceme odkázať. A teraz, prosím, pokúste sa nám odpovedať. Ďakujem, drahá pani predsednička. A členovia Európskeho parlamentu, ďakujem za tieto otázky aj ďalšie komentáre. Ja som skutočne obdržala dosť jasný odkaz od vášho výboru Európskeho parlamentu ohľadom spisov, ktoré už boli odsúhlasené v Európskom parlamente. No a za predsedníctvo vám môžem povedať toľko, že sa snažíme, ako to len ide, aby sme uzavreli tie spisy, aby sa začalo rokovať. Sme pripravení začať s vami rokovať. Je to skutočne veľký úspech, že sa vám podarilo schváliť správu o e, spoločných ustanoveniach. Bolo to teda dnes ráno. No a čo sa týka predsedníctva, tak vám môžem povedať, že sme pripravení na trialóg vychádzajúc z mandátu, ktorý rada dostane od členských štátov. Takže vo vzťahu k trialógom je našim cieľom zaručiť, že rada bude pripravená na rokovania s Európskym parlamentom čoskoro. Takže Chceme tam mať plynulý prechod medzi súčasnou generáciou programov a budúcou, pretože chceme byť pripravení na budúcnosť. Poučili sme sa z minulého plánovacieho obdobia, kde bolo, bol určitý sklz. Chceme teraz postupovať rýchlejšie a vítame začiatok medziinštitucionálnych rokovaní s vami, ako som povedala, na politické a technické úrovni. A preto my ako predsedníctvo, čo sa týka spoločných ustanovení, tak tam môžeme dostať mandát. Čo týka 4. a 5. bloku, a môžeme začať rokovať čo najskôr. Možno taká cestovná mapa by vyzerala tak, že môžeme začať rokovať aj o bloku 2, teda umožňujúce podmienky a dúfame, že obdržíme mandát od Koroperu, ktorý sa bude konať 30. januára a taktiež, čo sa týka ERDF a Fondu súdržnosti, že tam taktiež začneme trialóg a ako som povedala, toto závisí od mandátu, ktorý dostaneme. Pokúsime sa postupovať čo najrychlejšie, pretože rozumieme, že je to dôležité nielen pre príjemcov, tak aby sa nám podarilo dosiahnuť naše ciele, aby sa riadne investovalo, aby sa eh, generoval blahobyt pre európskych občanov. Preto to sa snažíme, ako to len ide a snažíme sa postupovať čo najrychlejšie. Ďakujem vám, pani Krel, za vaše slova. Taktiež vám chcem zablahoželať aj pánu Novakovovi k vášmu spisu. Chcem pogratulovať aj všetkým poslancom Európskeho parlamentu taktiež vašim expertom, keďže vieme, že sa spolupracuje s expertami, ale to politické posolstvo je silné a za to vám, tomu vám gratulujem. Čo sa týka špecifických otázok zo strany pána Novakova, Zaznamenali sme pokrok v súvislosti s najdôležitejšími prvkami plánovania pre rok 2021, tak aby tam nebol žiadny časový skos. A ako som povedala, tam boli, bol blok 1 a 2, ERDF, Fond súdržnosti, pani Tomášič. Ďakujem za vaše slova. Môžem vás uistiť, že my ako rada si urobíme svoju prácu tak, aby sme boli nestranní. Predovšetkým chcem poďakovať, pogratulovať vám a kolegyni ministerke Gabriele. Budem v marci v Dubrovniku ako priateľka súdržnosti. Budete zastúpať rumunské predsedníctvo. Pán Miltenberg, áno. Aj v Bukurešti sme o tom diskutovali. vo vzťahu k negoboxu o viacročnom finančnom rámci. Môžem povedať, že tie ustanovenia v zátvorkách boli identifikované bývalým predsedníctvom a získali si veľkú podporu členských štátov. Pravdepodobne tam bude potrebné budú potrebné politické pokyny od lídrov, aby rada dosiahla eh, všeobecný, všeobecné stanovisko. Čo sa týka rady, tak my postupujeme v úplnom súlade s ustanoveniami zmluvy a snažíme sa stanoviť všeobecné politické smerovania a priority podľa rozhodnutí našich lídrov. Ako viete, parlament bude úzko zahrnutý do rokovaní o balíčku viacročného finančného rámca. Budeme mať ešte príležitosť diskutovať a podeliť sa o názory Rada pre všeobecné záležitosti taktiež sa k tomu vyjadrí. Bude tu teda dialog s Európskym parlamentom, budete informovaní v, súľad, v súvislosti so spismi o e, viacročnom finančnom rámci. No a v tejto fáze rada ešte nemôže začať viesť dialog o viacročnom finančnom rámci s parlamentom. Ako viete, rokovania o VFR vždy podliehajú diskusii lídrov a spoluzákonodárcom sa musí podariť dosiahnuť zhodu. Ako viete, zhoda o viacročnom finančnom rámci na politickej úrovni príde e, na jeseň tohto roka. Ďalšia otázka. Ako plánujeme trialóg o Interregu a nariadení ECBN. Rada má iné postupy než Európsky parlament. Na úrovni Európskeho parlamentu sa paralelne e, vytvára e, mandát na viacerých úrovniach, ale na Európskej rade je jediný orgán, ktorý je zodpovedný za rokovanie, ako som už povedala. Práca na rade sa sústredovala na hlavné prvky kohezného balíčku. Tieto súvisia s viadročným finančným rámcom a členským štátom sa tým umožní príprava na ďalšie programy. A preto nebolo možné aby rada získala mandát na začiatku januára pre Interreg a e, mechanizmus ECB. Takže jediné mandáty, ktoré máme v dispozícii, sú tie, ktoré sa týkajú tematických blokov, o ktorých už som hovorila. A my na rade by sme chceli postupovať čo najrychlejšie. V prípade bloku 2 e, RDF a FC. Otázka pána Miltenberga a pána Niku ohľadom prepojenia medzi právnym štátom a politikou súdržnosti. Takže v mene rady budeme naďalej skúmať návrh a stanovisko právnej služby, o ktoré požiadali členské štáty. Možno viete, že tie stanoviská sú protichodné, alebo je to iné stanovisko než v prípade Európskeho parlamentu, takže rozhodnutie musia urobiť lídry, keďže je to súčasť negoboxu. Teraz pán Buda, budem hovoriť po rumunsky. Takže najprv, čo sa týka toho zjednodušenia, pán Buda, áno, my si ceníme návrh komisie, čo sa týka flexibilizácie a zjednodušenia, ale toto zjednodušenie to je proces, ktorý musí neustále pokračovať a stále sa tam niečo vyvíja a mení. A, takže tá kvóta musí byť vždy prispôsobovaná. Toto je v podstate hlavný cieľ zjednodušenia. Musíme vždy dbať na to, aby ustanovenia boli čo najjednoduchšie. Je treba sa pozrieť aj na národné ustanovenia, ktoré tu existujú a taktiež toto zjednodušenie musí byť v súlade s európskymi ustanovenia. To by som chcela povedať tak v zatvorke, že nehovorím v mene Rumúnska. My sme začali už v roku 2017 s implementáciou, ale ešte tento postup nebol ukončený, pretože Potrebujeme zjednodušenie, ale je treba vždy do, vzať do úvahy zákonárne ustanovenia. A taktiež musíme zobrať do úvahy všetky postupy a všetky ustanovenia európskych nariadení. A taktiež nesmieme zabúdať na ďalší faktor a to sú eh, v podstate vyťažky z daní musí európske v podstate financie musia byť využené, využené transparente. Sú to peniaze daňových poplatníkov. No a v Rumunsku sme k tomu vydali špeciálny zákon, kde je presne stanovené, ako sa budú preverovať rôzne postupy, tak aby nedošlo k podvodom s európskymi peniazmi. Máme tam aj špecifické ustanovenia, aj vzhľadom na ten preverovací orgán, ktorý toto vykonáva, ktorý, je, ktorý neustále preveruje, ako sa využívajú verejné peniaze, európske peniaze. A my samozrejme nemôžeme ako predsedníctvo sa vyjadrovať k národným ustanoveniam, ale vítame návrhy komisie čo sa týka zjednodušenia. Pána Rimond, čo sa týka Interregu, už prebehli úvodné diskusie na úrovni rady, aj na rade pre všeobecné záležitosti, na úrovni ministrov pre otázky súdržnosti a tam sa ukázalo, že architektúra navrhovaná komisiou musí byť prispôsobená a odsúhlasený prístup bude zavedený do platnosti ešte v priebehu nášho predsedníctva. A čo sa týka mechanizmu, cezhraničného mechanizmu, tak toto nariadenie, samozrejme, ako ste povedali, nesúvisí s viacročným finančným rámcom, ale okrem toho obsahuje rôzne právne problémy a ústavné problémy, ktoré treba objasniť. Ako som povedala, predsedníctvo chce vytvoriť e, čiastočný všeobecný prístup ešte pred koncom júna Pani Zóna. Predsedníctvo súhlasí s tým, že je potreba podporiť synergie medzi politikami Európskej únie. Myslíme si, že súčasný legislatívny návrh pre obdobie po roku 2020 sa uberá takýmto smerom a vieme, že je tu politická vôľa zo Stredovského parlamentu čo sa týka komplementarity doplnkovosti viacerých nástrojov a politík, ale zároveň chceme zaručiť riadnu úroveň financovania pre politiku súdržnosti. Ďalšia otázka, ktorá zaznela, pán Buda, pokiaľ ide o miestne orgány, zapojenie príslušných partnerov v jednotlivých fázach. To je pre nás podstatné z pohľadu riadenia tejto politiky a dialog a konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami, tie sú stredobodom regionálnej politiky. Je to dôležité. Pán Nika. Just Mr. Nica. Uh, da, există, există o legătură. Pán Nika, je tu prepojenie eh, medzi európskym semestrom a medzi politikou súdržnosti. Odporúčania, ktoré sa viažú k jednotlivým krajinám, tento rok, roku 2019 až do roku 2024, budú obsahovať aj prílohu kde bude e, výslovne pomenované tie, budú tam pomenované oblasti, kde je potreba investovať pre jednotlivé členské štáty. Tak, aby dotknutý členský štát e, pri programovaní musel zohľadniť takéto odporúčania. A to tak pri programovaní prostriedkov, ako aj v súvislosti s preskúmaním strede obdobia midterm review. Je tu teraz nový nástroj podpory pre reformy v oblasti štruktúrálnych fondov. Pokiaľ ide o financovanie týchto správ, teda týchto reforiem, je tu aj nový nástroj naplňania, New Delivery Tool, ktoré doplňa prostriedky vyčlenené pre kohéziu. Ďalej, po anglicky, teraz genericky zodpoviem tie otázky. Pardon, teda dúfam, že som zodpovedal všetky otázky, ktoré boli položené. Chcela by som sa vám za ne poďakovať. Chcela by som eh, poďakovať za vašu podporu. A verím, že dosiahneme dobré výsledky počas nášho predsedníctva. Viem, že váš mandát bude na konci v marci, bude uzavretý v marci. My sa maximálne vynasnažíme v marci, tak aby sme čo najviac spisov posunuli dopredu. Ako som už povedala, chceme konsolidovať európsky projekt na prospech eh, našich európskych občanov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani ministerka, za vašu prezentáciu a za podrobné odpovede. Ďakujeme pekne za informácie ohľadom plánov predsedníctva. Dovolte mi ešte lásko pripomenúť a zdôrazniť eh, potrebu tlmočiť eh, toto posolstvo z výboru REGI, že my, rada, a teda parlament, eh, sme spoluzákonodarci. A to záverečné prispôsobenie, taká úprava, ktorú ste spomínali ohľadom nejakých budúcich legislatívnych snách, to je spoločné rozhodnutie. Nie je to len vec, ktorá spočíva na rade samotnej. To je posolstvo z nášho výboru, do, na, na radu teda. A ďakujeme veľmi pekne. Želám v mene všetkých poslankyne poslancov výboru REGI veľa šťastia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. E, ďakujem veľmi pani predsedníčka. Drahé kolegyne, kolegovia, ďalší bod programu výmena názorov e, s komisárkou Kretu. Uveríme si, či už je tu, tak by sme mohli hneď začať výmenu názorov, ak nie, tak potom o 15 minút. Ďakujem pekne. Dobre, dámy a páni, môžeme pokračovať v našej schôdzi. Poprosím vás, posaďte sa. Ďakujem veľmi pekne. Náš program medziinstitucionálnych výmen dnes po obede pokračuje diskusiou s komisárkou Kretu. Pani komisárka naposledy bola na výbore 31. maja, takže ubehlo veľa času. Odkedy sme boli naposledy, pracovali sme každý po svojej linii, teraz budeme mať dosť času, priestoru, aby sme sa porozprávali o vývoji na výbore REGI, ako aj e, na Európskej komisii Počas tohto obdobia sme schválili naše správy o Interregu 3. decembra na výbore, potom eh, nariadenie, ktoré sa týkali všeobecných ustanovení dnes ráno a Interreg už je schválený na plenárke. Eh, predpokladáme, že nariadenia o všeobecných ustanoveniach eh, budú na februárovej plenárke bruselskej Takisto sme schválili správu, ktorá sa týka cezhraničných prekážok. A naďalej pokračujeme, teda dúfame, že vo februári budeme na výbor REGI hlasovať o našej správe o Európskom regionálnom rozvojovom fonde a Európskom koheznom fonde. Výbor REGI usilovne pracuje a Všetci sme sa zaviazali ako poslanci výboru REGI, že e, dodáme naše stanoviská. Sme pripravení na medziinstitucionálne rokovania v niektorých týchto spisoch a mali sme veľmi zaujímavú výmenu názorov s rumunským predsedníctvom tesne predtým, ako ste prišli. A dúfam, pani komisárka, že nám poskytnete predbežnú reakciu ohľadom našich správ a pozícií formulovaných správach a teda aj pozíciu komisie. Ako zvyčajne, očakávam veľmi zaujímavú výmenu názorov a teraz mám to potešenie, odozdávam vám slovo. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ctené poslankyne, poslanci. Najskôr vám chcem eh, všetko dobre popriať do nového roka, ktorý hm, prezentuje veľa víziev, veľa zdravia, veľa šťastia vám a vašim rodinám. Samozrejme, dlho sme sa nevideli, ale v oktobri sme mali regi spoločné, spoločnú schôdzu. Na úvod sa chcem poďakovať za schválenie správy CPR o spoločných ustanoveniach, nariadenie o spoločných ustanoveniach. To je dôležitý, dôležitý milník, pokiaľ ide o rokovania po roku 2020. Je to veľmi kvalitné a vypracované v krátkom čase a za to by sme mali byť vďační všetkým tým, ktorí tvrdo pracovali na tom, aby správa bola prijatá, hlavne keď e, berieme do úvahy tisíc niečo pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené. Naozaj sa domnievam, že moja vďaka a poblahoželanie musí samozrejme smerovať v prvom rade na Konstanc, potom Drej takisto, a plus všetci ostatní, ktorí ste pracovali na tejto správe. Všetci si zaslúžite pochvalu. Takisto po, ďakujem za podporu tých usmernení, ktoré, alebo zásadných usmernení, ktoré sa týkajú našej reformy, modernizácia, pružnosť a zjednodušenie. Takisto vítam podporu novej štruktúrnej skupiny pre výdobytky v politike, obnovené programy partnerstva, posilnený prístup k regiónom, ďalej zjednodušenie riadenia a takisto systémov riadenia a kontroly. Takisto vítam vašu podporu, pokiaľ ide o rozpočet koheznej politiky a ďakujem veľmi pekne za dôveru, ktorú stále preukazujete našej politike, čo je tak potrebné pre 500 miliónov niečo obyvateľov EÚ. A takisto za presvedčenie, že hospodárska, sociálna, územná kohézia by aj podľa mňa malo zostať stredobodom európskeho projektu správa prichádza e, v dôležitom čase. Spomenuli ste správu Interreg, pani predsednička, minulý týždeň schválená na plenárke. E, takisto blahoželám e, spravodajcovi, pánovi Arimondovi a takisto Tieňovým za veľmi kvalitnú správu, pretože teraz je čas veci, veci posunúť dopredu. Ak sa máme podľa mňa vyhnúť omeškaniam, pokiaľ ide o spustenie obdobia po roku 2020, musíme tento rok schváliť nariadenie na začiatku sme povedali, že pred e, európskymi voľbami to bude ideálne obdobie. Teraz e, je e, zjavné, že sme ešte nezačali trialógy, takže zdá sa, že to nebude možné tento termín. Každopádne, ak nepríjmeme nariadenia a rozpočet do konca roka, tak naozaj sa vystavíme výraznému riziku, že prídeme o čas a nebude potom čas pripraviť programy a zabezpečiť ich implementáciu od 1. januára 2020, čo by mal byť náš cieľ, aby sme ukázali, čo dokáže európsky rozpočet e, priniesť občanom. Teraz je čas otvoriť diskusie podľa mňa a v rámci trialógu vy ste dokázali svoju pripravenosť aj prostredníctvom tejto správy. Podľa mňa treba začať bezodkladne Takže chcem poprosiť vás ako aj rumúnske predsedníctvo, aby ste zachovali tú dynamiku v rámci toho trialógu. Musíme túto silu hybnú zachovať, ale aj kvalitu návrhu treba zabezpečiť, tak aby to bola efektívna, moderná, kohezná politika. Chcem len pripomenúť tie kľúčové prvky návrhu komisie, ktoré by podľa mňa mali byť zachované, musia byť zachované a samozrejme chcem vás poprosiť o podporu, tak aby sme sa ubezpečili, že kľúčové prvky nebudú redukované počas e, rokovaní. Prvým prvkom je dohoda o partnerstve pre všetky členské štáty. Viem, že sú isté názory, ktoré hovoria o vybranej skupine členských štátov, nie pre všetkých. E, vaša správa právom vyzdvihuje strategický, e, strategickú zásadu našej politiky a pokiaľ ide o posilnenie koordinácie a takisto zabezpečenie synergií medzi fondami EÚ a ja som pevne presvedčená, že všetky krajiny by mali mať strategický prístup a takisto dohodu o partnerstve, dokonca aj krajiny s malými alokovanými sumami, dokonca aj krajiny, ktoré majú len niekoľko programov. Tak, aby sme efektívne vynakladali prostriedky EÚ, potrebujeme pohľad, ktorý bude komplexný. Potrebujeme silný strategický základ, e, krátky obraz o situácii v každej členskej krajine a takisto očakávania, pokiaľ ide o tie projekty. E, toto nie sú len čisto technické záležitosti. Myslím, že sú to základné voľby, ktoré sa týkajú politiky. A náš nový e, návrh zjednodušeného partnerstva nevytvára nejaké dodatočné administratívne záťaže. E, jedna strategická vec sa týka aj koordinácie medzi fondami. Som plne, plnou zastankyňou takého moderného partnerstva, e, dohody o partnerstva, partnerstve. Aj v rámci CPR sme hovorili o tom, ako posilniť e, synergie, ako zabezpečiť implementáciu, ako pokryť všetky tie fondy a všetkých 27 krajín my nemôžeme akceptovať vojaké štandardy, nemôžeme akceptovať e, rozdielne pravidlá pre jednotlivé členské štáty a nemôžeme akceptovať rôzne pravidlá pre rôzne fondy. Ako som povedala na úvod, naozaj dúfam, že sa môžem e, tu, tu môžem počítať s vašou podporou. Druhý prvok sa týka programovania 5 plus 2 chcem vás vyzvať k tomu, aby sme k tomu pristupovali otvorenie, pretože to je podľa mňa nevyhnutné na to, aby bolo preskúmanie v polovici obdobia zmysluplné. Naprogramovanie celého financovania na začiatku znižuje flexibilitu, ale skúsenosti ukazujú, že programové peniaze sú menej pružné takýmto spôsobom a nedokážu reagovať na vznikajúce výzvy. E, viete určite dobre, že počas posledného programovacieho obdobia sme neočakávali migračný problém, a boli sme nútení meniť toľko programov, takisto v niektorých členských štátoch, konkrétne Česká republika. Presunuli tie prostriedky, zmenili sme tie programy potom, dali toľko do digitálnej oblasti, nemali dosť projektov, čiže treba zabezpečiť takúto prúžnosť, flexibilitu, aby preskúmanie v strede obdobia to bolo efektívne, aby sme prostriedky investovali v zmysle potrieb občanov. Keď vypustíme 5 plus 2 program, tak to je krok späť, pokiaľ ide o flexibilitu. A je to len argument, ktorý podporuje tú tézu, že programovanie 5 plus 2 nie je dobré z dlhodobého hľadiska. Ten argument ale nepresvieča, lebo takéto programovanie by malo byť súčasťou budúcej politiky kohezie. Takto sa to môže premietnúť aj do preskúmania v strede obdobia a môže to byť ten postup, ktorý aplikujeme aj teraz, teda môže byť replikovaný ďalej. E, bude každopádne tam priestor 4 roky, aby sme to finalizovali a tým pádom by sme to mali nazvať 5 plus 4 a nie 5 plus 2, pretože výdavky môžu bežať až do roka 2029. 5 plus 2 poskytuje väčšiu pružnosť z pohľadu vynakladania prostriedkov a nezabraňuje to dlhodobému plánovaniu. Ďalšia vec, e, tematická koncentrácia. Viem, že kolegyňa Andrea Kocolino, kolega Andrea Kocolino pracuje na stanovisku hľadom tohto fondu. Teším sa na výsledok. Zatiaľ by som chcel uvieť, že pokiaľ ide o náš návrh ohľadom tematickej koncentrácie, ten je veľmi ambiciózny. Naše ciele, pokiaľ ide o politiky 1 a 2, tak to je veľmi ambiciózne, ale mali by sme byť ambiciózni, pokiaľ ide o posun k inteligentnejšej Európe, pokiaľ ide o ekologickejšiu ekonomiku a nízkouhlíkovú. Je to širšie, ako je súčasné obmedzenie prostriedkov alebo ring fencing. Čiže je tu veľa vecí v rámci tematickej koncentrácie, ktoré treba zohľadniť. Takisto lokálne, regionálne potreby. Takisto naše návrhy eh, chcú zabezpečiť pokrytie širokej škály štruktúrálnych víziev. Tu mám na mysli hlavne tie regióny, ktoré intenzívne využívajú uhlie, uhlík, takisto treba zabezpečiť eh, dobrý prechod k novým energiám obnoviteľným a vyhnúť sa nejaké fragmentácii fondov. Naozaj skúsenosť z regiónov, ktoré využívajú uhlie, ťažia uhlie, tie poukazujú na iné, iný príbeh. Nie je to nedostatok financovania, ale nedostatok administratívnej kapacity, ktorá obmedzuje vývoj vhodných strategických projektov v tomto regióne. Takisto politika kohézie je prístupná pre malé a stredné podniky v týchto jednotlivých regiónoch. Nový fond vytvorí zmetky pre podporovateľov projektov, ako aj pre príjemcov. Štvrtý kľúčový prvok, ten je taký komplexný, zjednodušenie. Ďakujem za podporu. V tomto ohľade viete veľmi dobre, že ja som bola za radikálne zjednodušenie. Ďakujem pekne za dôveru v naše spoločné úsilie smerom k zjednodušeniu, pretože mnohé zjednodušenia v našich návrhoch vychádzajú z podnetov a návrhov e, všetkých e, členov strán e, koheznej rodiny. Takisto sme zjednodušili program SETA, takisto nároky na platby, program auditu sme zjednodušili, máme lepšie zjednotené pravidlá v rámci jednotlivých fondov, takisto finančné nástroje sme zjednotili. Viete, že máme manuál alebo príručku 80 kľúčových zjednodušujúcich opatrení, ešte raz ďakujeme za vašu podporu v rámci všetkých menovaných návrhov a takisto veľmi dobre viete, že komisia je za zjednodušenie. Samozrejme, zjednodušenie nie je e, samoučelné, teda ani pružnosť nie je nejaká samoučelná vec. E, mierime na kohéziu, to je našim cieľom Eh, zjednodušenie jednoduchosť to sú len prostriedky k tomuto cieľu. Eh, našim cieľom musí zároveň zostať kvalita a efektívnosť našej politiky. No, efektívnosť je podporená vecami ako partnerstvo, dohody partnerstva, programovanie 5 plus 2, tematická koncentrácia, zjednodušenie. To sú pre nás piliere účinnej politiky. Eh, takisto pokiaľ ide o renovácie domov, obnovy, rekonštrukcie, tam musíme posilniť a zachovať tie piliere minimálne. Na záver chcem poďakovať ešte raz za vašu podporu, za rýchlosť, ktorú konáte. Takisto žiadam o vašu podporu aj naďalej, pokiaľ ide o zachovanie takejto efektívnej politiky, tak aby to prešlo trialógmi, aby to čoskoro bolo naplnené a budeme musieť, eh, myslím, začať čo najskôr spolupracovať musíme využiť každý jeden deň, ktorý máme k dispozícii eh, v období od teraz do aprílovej plenárky, tak aby sme dostali rokovania dopredu. Najdôležitejšie prvky, ktoré sa týkajú prezentácie programov po roku 2020, eh, tie spočívajú v rokova- tie sú teda v rokovacích mandátoch oboch spoluzákondarcov. Mám na mysli programovanie, riadenie a kontrolu, ktoré tvoria viac ako tretinu nariadenia spoločne nie je riziko sa púšťať do toho už teraz. E, vieme všetci, že nič nie je odsúhlasené, pokiaľ všetko nie je odsúhlasené. E, takže toto dá ďalšiemu parlamentu veľmi dobrý základ, e, z ktorého sa môžu odraziť. Samozrejme poskytne to jednoznačnosť pre riadiace orgány, ako aj pre príjimateľov, príjemcov v krajinách. Už vytvárate ten základ, vy ste to riešili aj v návrhu CPR, Takisto sa to týka ETAC nariadenia. Musíme samozrejme veci posúvať dopredu aj na úrovni rady a stanoviť dobré tempo od teraz až do konca apríla. A ďakujem pekne ešte za vašu podporu, želám e, veľa úspechov, teším sa na, na štartovanie trialógu a na vaše otázky samozrejme. Thank you very much. First of all, the questions. Ďakujeme pekne. Na trialógy sa tešíme aj my, ak nám to rada umožní. Práve sme absolvovali stretnutie s rumunským predsedníctvom, venovali sme sa aj tematike trialógov. Takže začíname teraz kolo otázok. Najskôr ako prvá dostane slovo pani Krell a potom pani Breso. Ja som si myslela, že začíname koordinátorovi, ale nevadí. Ja veľmi rada začnem. Nevadí mi to. Pani komisárka, Tešíme, že vás tu opäť máme v našom výbore. Je to naozaj požehnaný deň. Máme za sebou ťažké hlasovanie o CPR. Dopadlo to dobre. Myslím, že je to úspech pre náš výbor. Ešte raz srdečne vďaka všetkým, ktorí sa o to pričinili, o tento výsledok. Myslím, že do plenárneho hlasovania máme vytvorené dobré predpoklady témy, ktoré ste nastolili Myslím, že parlament je eh, vždy na strane komisie partnerské dohody, ale tiež princíp partnerstva, ktorý s tým úzko súvisí, my eh, podporujeme. Chceme ho okrem toho aj posilniť ešte z môjho pohľadu. Je to dôležité aj eh, pre rokovania v trialógu Podporujeme tiež aj komisiu v ponuke zjednodušenia tejto politiky ako spolu spravodajcovia sme sa snažili o to, aby nedochádzalo k ďalším navýšeniem administratívnej záťaže prostredom pozvňacích návrhov. Verím, že sa nám to podarilo aspoň čiastočne. A keď samozrejme vieme, že uvediem teda príklad. Isté, že tešilo by ma, bola by som veľmi rada, keby sme sa mohli venovať, dajme tomu, otázke rodového vývoja v členských štátoch. Dohodli sme sa, že sa budeme snažiť tieto údaje zhromažďovať. Vieme, že je to administratívne mimoriadne zložité a preto, aby sa celý proces jednodušil, sme sa rozhodli, aby sa to poňalo ako súčasť kohezné politiky. Veľkou väčšinou, jednoznačnou väčšinou sme sa vyslovili za presuny medzi jednotlivými fondami a jednotlivými programami Európskej únie, aby sme sa k tomu nestávali až tak štedro, ako to navrhla komisia. A to preto, že po dosť bolestných škrtoch, ktoré komisia musela vykonať aj v koheznej politike, nemôžeme sa tváriť, ako keby sme mali neobmedzené množstva peňazí aj na ďalšie programy, ako napríklad nástroj Spájame Európu. Myslím, že sme sa dopracovali k dobrému kompromisu pre túto oblasť príspevkov aj k iným programom pre tieto možné prevody. Dúfam, že komisia nás pri rokovaniach s radou podporí v tomto smere. Náš výbor sa snaží o flexibilitu na jednej strane, a na druhej strane ale chceme jasne dať najavo, že my sme zodpovední za to, aby sme chránili koheznú politiku. V oblasti RDF, RDF a kohezného fondu sme zatiaľ ešte veci neuzavreli. Ešte sa teda k tomu nemôžeme vyjadriť. Dúfam, že v polovici februára sa nám podarí odhlasovať to vo výbore že sa dopracujeme ku kompromisu. Je mi trochu ľúto, že to, čo sme uzavreli minulý týždeň v rámci Teregu v pléne, že zjavne predsedníctvo to nechce, respektíve nedokáže získať mandát na začiatok rokovaní v trialógu. To je mi naozaj mimoriadne ľúto, pretože práve cezhraničná spolupráca je pre občanov niečím konkrétnym proeurópskym práve v pohraničných oblastiach, kde prebieha spolupráca. Tam sa naplno ukazujú fyzické prínosy Európskej únie. Bola by som veľmi rada, keby bolo možné začať tieto rokovania. K CPR môžem povedať toľko, že v pléne vo februári mandát získame Dúfam, že to bude nepozmenenie, ale uvidí sa to. A potom okamžite verím, že budeme môcť začať rokovanie v rámci trialogu. Predsedníctvo sa vyjadrilo zhruba v tomto duchu, že má dva bloky uzavreté v tomto mandáte a možno teda bude môcť posúdiť ďalší mandát. Ak by sa nám to podarilo, to programovanie a spravovanie poňať ako jeden blok a začnete tam rokovať, to by bol dôležitý signál pre regióny. Každý parlament iste, že sa môže slobodne rozhodnúť o, o tom, čomu sa bude venovať, ale myslím si, že budúci parlament, ktorého zloženie nepoznáme, si bude vedieť ceniť výsledky našej práce, pretože celkom iste si uvedomia aj noví kolegovia, že v roku 2021 budú chcieť mať novú koheznú politiku v platnosti. Preto bude potrebné posunúť to čo najskôr vpred. A dúfam, že budeme mať aj podporu od komisie v tomto smere. Ďakujeme. Teraz koordinátori, pani Tomašič, nech sa páči. Ďakujem. Pani komisárka, srdečne vás vítam na našej schôdzi. Chcela by som vám položiť otázku, ktorá ma trápi už odkedy som sa stala poslankyňou Európskeho parlamentu. Otázka taká jednoduchá, ale odpovede je trochu zložitejšia. Na základe vašich skúseností, ako môže komisia pomôcť podporiť členské štáty, najmä tie, ktoré sú menej rozvinuté, aby sa aktívne zapájali do všetkých významných legislatívnych procesov v EÚ. Žiaľ, vieme z praxe, že dobre poznanie pravidiel umožňuje niektorým členským štátom získať jednoduchšie prístup k peniazom a tie štáty, ktoré sú menej informované, menej aktívne, sa nedostávajú až tak ľahko k peniazom. Môžete povedať, že to nie je jedna z úloh komisie, ale komisia podľa mňa je kvalitná len natoľko, nakoľko je e, možné posúdiť kvalitu najslabšieho článku. Pán Van Miltenburg, ďakujem. A ja vás zdravím, pani komisárka. Dnes do poludnia sme sa venovali CPR. Jedna z hlavných otázok v rámci CPR je možnosť prevodu peňazí z Európskych štruktúrnych investičných fondov priamo e, do fondov priamej správy. Návrh, ktorý sme schválili dnes do poludnia, tam je to zredukované. Ja sa chcem opýtať, mohli by ste nám vysvetliť, prečo je také dôležité v tejto fáze návrhu, aby ste sa k tomu viedrili aj vieš, stále sa to bude musieť prejednať v pléne. A tam je tiež možno predkladať pozmeňovacie návrhy. To je teda prvá otázka. Ďalej druhá otázka, to súvisí s tým, že sa bude teda koncom roka vyhodnotíme situáciu v oblasti záväzkov. V prípade Rumunska, to ste viackrát uviedli, v posledných mesiacoch tam bolo veľké riziko odstavovania. Všimol som si na vašej e, facebookovej stránke, sociálne siete sú vynikajúce, že rumunské orgány dokonca býva, minulého roka projekty v hodnote 629 miliónov eur vlastne e, navrhli ja sa pýtam, nevnímate to ako problém aj z pohľadu doplnkovosti, ak členské štáty tak neskoro predkladajú projekty ku koncu roka. Ja mám pocit, že tam ide o obmedzenie rizika ostavenie prostriedkov, um, ale potom, aj keď to vyhodnotí dvor auditorov, a aj otázka doplnkovosti podľa mňa je E, sporná. Jeden z projektov, ktorý sa v tomto smere spomenul, sa týkal získania 700, teda nákupu 700 sanitiek. Je to dôležité pre sektor zdravotníctva. Ide teda o nákup sanitiek. Je to dôležité pre sektor zdravotníctva. Tieto sanitky sa však údajne plánovali nakúpiť, pričom sa plánovali použiť vlastné rumúnske peniaze. Teda v tomto smere je dosť otázna práve táto otázka doplnkovosti. Európsky dvor auditorov to nepochodne bude vnímať veľmi kriticky. Ešte posledná otázka. E, ďalej v kontexte dvora auditorov zverejnil tento dvor e, správu o boji proti podvodom. E, zistil som, že po odporúčaniach OLAFu sa spätne získali prostriedky vo mnoho nižšej miere na úrovni DG Regio ako v iných DG Dajme tomu DG Ample, tam je takmer 32% na miera, Agri 24% a Regio iba 10%. Teda chcem sa opýtať, prečo, čo sú hlavné dôvody za tým, snažíte sa v posledných mesiacoch svojho mandátu tiež urobiť niečo preto, aby sa dosiahla náprava, ak je to možné. Ďakujeme. Pán pápa Dimulís, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem za slovo, pani predsednička. A ja vás zdravím a vítam pani komisárka Krecu. A ja vám želám šťastný nový rok. Pokúsim sa stručne nastoliť niekoľko tém. Súhlasím s vami, keď hovoríte, že musíme naplno využiť e, blížiace sa mesiace, ktoré nám ešte ostávajú do európskych volieb, aby sme dosiahli dohodu o ďalšom viacročnom finančnom rámci. Je to tiež príležitosť pre komisiu aj pre rumunské predsedníctvo urýchliť e, procesy, ak totiž nebude prijatá dohoda, dôjde k strate času, ale aj k strate prostriedkov, pretože sa tým omešká príprava relevantných programov a to zo sebou prinesie ekonomické, ale aj sociálne straty. A to v čase, keď eurozóna znižuje svoje vyhliadky na hospodársky rast. A ja sa chcem opýtať, čo si myslíte? Odloží sa to? Ocitneme sa v roku 2020 bez dohody? Budú sa môcť programy spustiť, ako to teda tak vidíte vy. Ďalej, druhá téma, Interreg. Pani Krel to už spomenula. Plénum to odhlasovalo, bolo to pozitívne. Bude možné posunúť sa do trialógov? O dva dní Grécko sa chystá zratifikovať historickú dohodu s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko a to prináša pozitívny výsledok. Európsky parlament to, to víta, rovnako aj komisia a rada. Hovoríme tu o pozitívnom výsledku 30-ročného procesu, 30-ročného sporu. Ale medzinárodná komunita, keď to oceňuje, to nestačí. Ak by sme mali financovanie prostredstvom Interregu, bolo by to prospečnejšie pre občanov oboch krajín. Videli by totiž priamo, ako sa ich životy zlepšujú dennodenne. Ďalšia otázka, zjednodušenie a zosúladenie. Ja súhlasím, že Európsky parlament spolu s vami napomohol tomuto procesu, ale musíme byť opatrní v otázke dvojakých štandardov. Uvediem príklad. Komisia predlžila nový návrh koheznej politiky pod novým viacročným finančným rámcom a tam sa zohľadňujú aj iné kritériá, nielen HDP pri rozdeľovaní prostriedkov sociálne kritéria, ako napríklad miera nezamestnanosti. Ja by som sa chcela pýtať, prečo CPR zahrňa iba HDP ako kritérium. Prečo tam nie sú aj ďalšie sociálne kritéria v CPR? Chcel by som ešte eh, poukázať na dve ďalšie veci. Opäť budem hovoriť eh, stručne som trochu znepokojený, pretože migračný fond, ak je zahrnutý CPR, tak to nezohľadňuje nasledovné. Migrácia a migračné toky sú väčším zaťažením pre hraň, pohraničné krajiny. My totiž eh, musíme nájsť európske riešenie migrácie, teda je tu s tým spojené riziko. Európska únia totiž nedokáže nájsť eh, celkové holistické riešenie a hostujúce krajiny sú tým pádom vystavené tomuto zvyšenému bremenu eh, ďalej. Ostrovy sú taktiež diskriminované. Ostrovy a krajiny, ktoré majú veľa ostrovov, ako napríklad Grécko, majú veľmi vážne problémy ktoré sa týkajú dostupnosti tovarov pre občanov. Naša politická skupina sa chystá predložiť pozmeňovacie návrhy, aj keď vo veci CPR sa už toho urobilo veľa dobrého. Chceme však CPR využiť práve na to, aby sme predišli trestaniu niektorých regiónov iba preto, že centrálne vlády to nedokážu lepšie spracovať. Hovorím to preto, že možno v súčasnosti má Grécko zdravšie verejné účty a verejné financie ako Nemecko. Ďakujeme pekne teraz pani Breso. Grazie presidente, benvenuta anche da Ďakujem. A ja by som vás rada privítala, pani komisárka. Mám niekoľko otázok, ako už povedali kolegovia. ak nedosiahneme pokrok v trialógoch, nepodarí sa nám celú vec posunúť, kým sa nedohodneme na číslach. A to sa týka každého jedného nariadenia, ktoré sa prejednáva v našom výbore. Teda, aj keby sa rozbehli trialógy, aj keby sme dospeli k dohode, tieto dohody nič neprinesú kým sa nedosiahne celková dohoda. Teda nič nie je dohodnuté, kým nie je dohodnuté všetko. Parlament sa v tomto smere bude naozaj e, e, neochvene držať svojich zásad. To je jediný spôsob, ako zachovať právomoci parlamentu tam, kde právomoci máme. Chcem sa teda opýtať, čo presne komisia plánuje urobiť aby dosiahla dohodu. Nebude totiž jednoduché takúto dohodu dosiahnuť pred koncom eh, tohto volebného obdobia. Čo sa teda udeje s touto dohodou o VFR? Chceli by sme vedieť, eh, aké vyhliadky sú minimálne, tak aby sme sa mohli pokúsiť to uzavrieť v októbri. Ako ste už načrtli, eh, bude vo funkcii nový parlament. Ešte stále budú prebiehať vypočutia komisárov, teda kandidátov na komisárov. Ako môžeme teda uzavrieť VFR, ak nedosiahneme pokrok teraz? Nechápem, ako by sa nám podarilo túto lehotu plniť. Ďalej, druhá otázka, tá je trošku jednoznačnejšia, priamejšia. Mnohí z nás sme z horských oblastí, vzdialenejších oblastí, pričom e, takéto oblasti predstavujú 80 územia EÚ a viac ako, tesne viac ako polovica obyvateľstva v nich žije. Teda my by sme boli veľmi radi, ak by ste mohli uzavrieť svoj mandát spustením agendy, o ktorú sme žiadali už dávno pre vidiecké oblasti, horské oblasti a nezelenejšie regióny. Veríme samozrejme, že sa vám podarí obnoviť si mandát komisii. Máme teraz nové nariadenie, ktoré sa zameriava na koncentráciu a je tu snaha podporiť európskejší prístup k využívaniu um, regionálnych fondov. Je ale dôležité, aby sme toto diverzifikovali podľa jednotlivých teritórií. Digitálna agenda nie je tá istá vec v tých veľkých mestských alebo prímeských oblastiach respektíve potom v tých vysokorských oblastiach, kde sú iné väčšie problémy. E, cieľ je rovnaký, ale tie spôsoby, ako dosiahnuť, sú iné. Keď máme e, nejakú stratégiu urbánu, alebo teda, kde sú identifikované cieľe, ako naplňať túto stratégiu mestského prostredia, je nevyhnutné aj tie ďalšie formy pomoci e, nastaviť podľa podľa toho, aké územia ide. Napríklad digitálne ciele pre periférne oblasti alebo najodlahlejšie, alebo tie oblasti, ktoré majú štruktúralne problémy. Očakávame teda, že v rámci tohto obdobia, a teda, že aj rumunské predsedníctvo, vaša krajina minimálne naštartuje takúto prácu, ktorá bude mimoriadne dôležitá pre dosiahnutie cieľov Európskej únie, a takisto aj tematické koncentrácie pre všetky územia, nie len pre niektoré vybrané územia. Pretože jeden z dôvodov, prečo je rast, rast pomalý, je, že nedokážeme do toho zakomponovať všetky územia. Len niektorým sa to darí, ostatné zaostávajú a vlastne potom aj Európa ako taká zaostáva. Chcela by som preto vedieť, či niečo potom v našom uznesení uvažujete z vašej strany, aby ste minimálne spustili takúto prácu. Ďakujem. Ďakujeme teraz pán Novakov. Vážna komisárka, ako koordinátor za EPP by som vám chcel pogratulovať a poďakovať za to, že ste tu. Som spoluspravodajca e, za nariadenie o spoločnom stanovenia. Ďakujem vám za spoluprácu v tomto dôležitom spise. Ako viete, dnes sa nám podarilo uzavrieť prvý krok v parlamente. Dosiahli sme zhodu, máme dobrú väčšinu v našom výbore, takže na ďalšej plenárnej schôdzi dúfame, že parlament eh, odsúhlasí mandát na začiatie rokovaní. Pred vami tu bola ministerka, ktorá je zodpovedná za túto tému, za rumunské predsedníctvo. Povedala, že Predsedníctvo je pripravené rokovať a chcem pripomenúť, že komisia má určité stanovisko a dúfame, že budete naďalej s nami spolupracovať na tejto téme. Jedna z veľkých zmien, ktoré navrhujeme v našej správe, je už v názve rozšíriť rozsah e, všeobecných ustanovení, aby sa to stiahovalo aj na fond <clears throat> pre vidiek. Mňa by zaujímal váš názor na toto. Samozrejme, že tu máme aj ďalšie kľúčové aspekty, ktoré sú obsenuté v našej správe. Nebudem tu opakovať to, čo už povedala Konstance spoluspravodajkyňa, ale rozhodne by sme mali nájsť spoločné stanovisko k určitým témam, ako napríklad miera spolufinancovania, transfery a tak ďalej. Ale dôležitejšia otázka sa týka začatia práce na ďalšej fáze, potom čo dúfam dostaneme mandát. A tam sú teda tieto kľúčové aspekty. Ako vidíte, načasovanie práce, ktorá nás tu čaká. Ďakujeme, pán Buda. Ďakujem, pani predsednička. Vítam vás, pani komisárka. Chcem vám srdečne poďakovať za vašu podporu, vaše úsilie v oblasti politiky súdržnosti. Chcem ešte zdôrazniť, že nestačí len, aby sme sa sústredovali na zasielanie dokumentov na adresu členských štátov, ktoré chvália až do neba politiku súdržnosti, ale je treba postúpať aj konkrétne. Napríklad v Rumunsku máme zmeny, ktoré boli zavedené, čo sa týka právomocí konkrétnych orgánov pri vykonávaní projektov. Sú tam právomoci, ktoré boli pridelené orgánom, ktoré na to nie sú personálne vybavené. Takže nemôžeme zabezpečiť, že projekty, ktoré sú spolufinancované Európou, budú riadne implementované. Takže politika súdržnosti tým pádom v niektorých členských štátoch zlyháva a bohužiaľ musím uviesť ako príklad práve Rumunsko. A ešte jedna vec, ktorá je dôležitá. Musíme sa postarať o to, že miestne orgány tiež budú môcť na regionálnej úrovni e, vykonávať projekty. Potom napríklad e, v oblasti zdravotníctva, aj tam, kde napríklad to nie je vnímané ako priorita. V Rumunsku Európska komisia dala dispozícii 150 miliónov eur na obvodnú nemocnicu, ale vláda hovorí, dobre, pre nás to priorita nie je. Takže miestne regionálne orgány prejavili záujem o výstavu takéto nemocnici, nemocnice, ale vláda povedala, že nie. A myslím si, že tu taktiež môže pôsobiť Európska komisia, pretože tieto ciele boli odsúhlasené a miestne orgány musia dostať právo moci na vykonanie týchto projektov nezávisle od centrálnej vlády. Ináč vy ako komisia zostanete sedieť na týchto peniazoch, ktoré nebudú môcť byť použité. Ďalej. Myslím si, že je treba miestným alebo ešte nižším orgánom dať možnosť si vybudovať e, kapacity, tak aby mohli využívať európske peniaze vo svojom regióne podľa vlastnej potreby. Už je známe, že napríklad v Rumunsku sa spojili štyri okresy spoločne analyzovali problém toho, čo potrebujú a majú problém, že nemajú prístup k európskym peniazom. Ale pokiaľ nebudeme rozmýšľať o politike na regionálnej báze, tak bude v budúcnosti zlyhávať, pretože napríklad nemôžete, čo týka infraštruktúry, rozmýšľať len v rozmedzi 50 kilometrov. Nemôžete len regionálne budovať e, veľké nemocnice a preto by som vás chcel požiadať, aby ste podporili túto myšlienku, že aj regionálne orgány dostanú k dispozícii e, prostriedky, ktoré budú môcť čerpať po roku 2021. Ďakujem, pani Maletič. Ďakujem. Taktiež by som chcela privítať pani komisárku. Kolegovia už hovorili o nedostatkoch v návrhu v priebehu trialógu. Taktiež si vypočujete stanovisko Európskeho parlamentu ohľadom transferov, ohľadom eh, maxima pre spolufinancovanie. A taktiež niektorí hovorili o ukazovateľoch výkonu. Tam to vyskočilo zo 40, 40 na 85. Je to prepojené s počtom ukazovateľov, pretože to komplikuje monitorovanie a implementáciu. A taktiež si myslím, že by sme sa znovu mali zamyslieť nad plánovaním, pretože napríklad v súčasnom období rok 2018 bol v podstate piatým rokom implementácie a ja si myslím, že všetky členské štáty, ktorým sa podarilo využiť všetky pridelené prostriedky do, rok do konca roka, tak v podstate sa to rád ako keby úspešne vykonali implementáciu. Bude mať teraz nové pravidlo 5 plus 2. Možno by sme sa mali, mali zamyslieť nad tým, ako sa to odzrkadlí na e, rýchlosti procesu implementácie. Ďalšia vec, myslím si, že by sme taktiež mali zobrať úvahy to, že sme neotvorili prílohu 22 že naďalej musíme ešte diskutovať o tom, že nie je ešte úplne jasné, ako bude prebiehať pridelovanie a lokácia. A dúfam, že sa nám podarí navýšiť e, čiastky v priebehu rokovania o viacročnom finančnom rámci, pretože čo týka politiky súdržnosti, tam to kleslo. A na záver čo týka podmieneností. Paralelne tu máme určité predpisy alebo nariadenie, ktoré bude presadené a ktoré súvisí e, s politikou súdržnosti. Napríklad je tu nariadenie o právnom štáte. Takže možno by bolo lepším riešením, keby vláda, ktorá by nerešpektovala princípy právneho štátu, špecificky, aby sa tam uplatňovalo 0,2 tak ako je to v prípade paktu rastu a stability, tak aby sa neblokovali prostriedky, ktoré sú určené pre záverečných, pre finálnych príjemcov kvôli teda tej vláde. Ďakujem teraz pán Celer. Ďakujem. Pani predsednička, ďakujem aj komisárke za doterajšiu dobrú spoluprácu. Ako už aj povedali predrečníci, chcel by som sa opýtať na záležitosť cezhraničnej spolupráce. Komisia tu prišla s veľmi inštruktívnym návrhom. Máme tu programy nadnárodnej cezhraničnej spolupráce v EÚ, ktoré by mali byť nielen zhrnuté, ale aj rozšírené tým, že budeme mať e, e, nástroj financovania pre zahraničný obchod a je to taktiež spolupráca so štátmi, ktoré sú kandidátskymi krajinami alebo v rámci e, nášho susedského nástroja. Grécky kolega hovoril o dôležitej aktuálnej téme pre Grécko teda tej, ktorú som spomenul. No a parlament sa poponáhľal, aby sme toto nové nariadenie rýchlo odsúhlasili. Podarilo sa nám to minulý týždeň a samozrejme dúfam, že čoskoro začne aj trialóg, tak aby sme mali právnu istotu pre všetkých, ktorí zúčastňujú, chcú sa zúčastňovať na týchto programoch, pretože Nadnárodná cezhraničná spolupráca je pre mňa jadrom súdržnosti a európskych aktivít v časoch, kedy vidíme, že mnohé krajiny sa vracajú k nacionalistickému zmýšľaniu, takže by sme sa mali snažiť postupovať ku predu a pomáhať tým, ktorí chcú cezhranične pracovať, spolupracovať. Taktiež gratulujem komisii k návrhu nového mechanizmu ohľadom prekonania administratívnych a právnych prekážok pri cezhraničnej spolupráci. Toto bol veľmi odvážny krok a plán. Vo viacerých členských štátoch, viacerých regionálnych parlamentoch ste narazili na odpor už v úvodnej fáze. Taktiež ľutujem, že sa nepodarilo tuto v parlamente tento mechanizmus silnejšie prepojiť s ostatnými oblastiami. Naďalej je to dobrovoľne zavediteľné zo strany členských štátov, takže by som chcel požiadať komisiu, aby vytrvala a aby sa pokúsili naďalej presvedčiť členské štáty o tom, že tento mechanizmus je zásadný, aby sme prekonali administratívne právne prekážky, ktoré bránia pohraničným regiónom spolupráci. A takže želám vám veľa šťastia, pretože bude určite nejaký odpor. A máte určite dobré väzby na rumunské predsedníctvo. Možno by ste mohli presvedčiť predsedníctvo, aby začali trialóg e, k tejto téme, tak aby sme urobili už úvodné kroky. Ďakujem. Ďakujem. Toto boli otázky od členov výboru Regí. Bolo ich veľa. Takže máte slovo. pani komisárka. Ďakujem. Je pre mňa vždy veľmi zaujímavé si vás vypočuť, lebo veľmi dobre poznáte túto politiku. Spoločne môžeme hľadať riešenia. Uvedomujem si, že už celé roky spolupracujeme a toto už je posledný rok. Alebo možno tu budeme ešte na konci roka s niektorými. Takže sa teraz pokúsim vyjadriť k vašim komentárom a otázkám. Pani Konstance Král, viete veľmi dobre, že princíp partnerstva je jedným z pilierov našej politiky. Chcem všetkým poďakovať, ešte aj vám osobne, za vašu podporu, taktiež za podporu ohľadom návrhu o zjednodušení Veľmi si cením túto podporu a naozaj si myslím, že musíme byť naďalej obozretní, aby sme zavihli tomu, že sa vrátime k rovnakým pravidlám, na ktoré sa teraz všetci všade stiažujú. Vo všetkých krajinách, ktoré som navštívila, sa všetci stiažovali na pravidlá, na ich zložitosť, na byrokraciu. Myslím si, že po 25 rokoch nezmenených pravidiel je na čase pristúpiť k radikálnemu zjednodušeniu a ďakujem za vašu podporu. Čo sa týka rozpočtu ako takého, som rada, že sa nám podarilo zachovať najväčšiu možnú obalku pre politiku súdržnosti 73 miliárd pre 27 členských štátov, ale samozrejme by sa mi páčil vyšší rozpočet pre túto politiku, ale v kontexte nadchádzajúcich víziev viete, že toto bol ten najlepší spôsob, ako postupovať, dosiahnuť vyvážený ambiciózny rozpočet. Ale dúfam, že Európska rada vo svojej múdrosti pridelí viac zdrojov na našu politiku. Takže dúfajme vo veľkoryso rady. Čo sa týka trialógov, aby sa nám podarilo začať trialóg okamžite po schválení na plenárke ohľadom plánovania a riadenia. Tak to bude teda prvý krok, ten je veľmi dôležitý. Čo sa týka zjednodušenia, pani Tomašič. 80 našich fondov v budúcom e, plánovacom doby pôjde najmenej rozvinutým regiónom. Myslím si, že zjednodušenie a komunikácia, tam nejde len o peniaze. Máme veľa nástrojov a programov. Viete, že prvé rozhodnutie keď ja som prišla na komisiu, bolo také, že som vytvorila Task Force pre lepšiu implementáciu. V 8 členských štátoch boli zistené nedostatky a my sme im pomohli. Poslali sme tam ľudí, ktorí pomáhali miestnym a národným orgánom, radili im. Takzvané nové členské štáty majú vždy tieto problémy s administratívnymi kapacitami, s pochopením, nariadení. A ja som skutočne veľkou podporovateľkou výmeny skúseností medzi členskými štátmi. Nové členské štáty ako napríklad Chorvátsko, tam samozrejme je to už od roku 2013 Ďalšie teda to mali od roku 2007 alebo od roku 2004, ale jasné, že nové členské štáty, týchto 12 členských štátov, ktoré vstúpili po roku 2004, zaznamenali významný pokrok vďaka európskym fondom. Máme napríklad Bulharsko, kde 80 všetkých verejných investícií pochádza z Európy, taktiež v Rumunsku je to 60 a je dôležité pokračovať a naďalej pomáhať týmto členským štátom. Budeme sprevádzať členské štáty v priebehu rokovaní o novom plánovacom období a partnerských dohodách. Môžem vás uistiť, že taktiež sme k dispozícii v tomto plánovacom období. Pán Van Miltenberg, ďakujem za vaše pripomienky. Máte pravdu. Kvalita projektov je veľmi dôležitá. Chcela by som povedať, že platby na poslednú chvíľu sú veľmi bežné, nie je to len v prípade Rumunska. Mnohé krajiny majú takúto situáciu, že zasielajú platby v decembri a je povinnosťou auditorov sa pozrieť na kvalitu týchto programov. Je pravda, že v prípade Rumunska na začiatku roku 2018 sme mali viac než 800 miliónov eur a konali sa tam transfery zo sektorov z nízkoabsorcie, ako napríklad e, mestská doprava, do iných oblastí, má napríklad malá stredné podniky, oblasť zdravotníctva. Alternatívne projekty, ktoré sa týkali sanitiek 700, to bol program, ktorý mal byť realizovaný s národnými peniazmi a operačný program na žiadosť e, rumunských úradov e, bol teda využitý a čerpali sa tým pádom prostriedky EU. Ako som už spomenula, máme túto pružnosť pre všetky členské štáty a menili sme operačné programy pre mnohé členské štáty, napríklad aj v súvislosti s migrantami a pomôcť absorbovať migrantov. A nám ide o to, aby sme pomohli členským štátom, aby neprišli o tie peniaze Ehm, môžem vás ubezpečiť, že sa riadíme pravidlami bez ohľadu na to, ktorý členský štát ide alebo o aké peniaze ide. A uplatňujeme ehm, rovnaké konsekventné kontroly všetky členské štáty a vždy, keď vidíme potrebu konať, tak, tak robíme bez nejakého zdráhania. Je pravda, že teraz sme nemali zdroje a čas na to, aby sme začali kontrolovať všetky programy, ktoré boli predložené v decembri, ale naši auditory sa začínajú oboznamovať s programami a zistujú, či sú opravnené alebo nie. Dôležité je pripomenúť si, že sme sa vyhli automatickému rozviazaniu platieb, ak nie sú peniaze pokryté nejakými programami. Teraz sú tie peniaze priradené ku programom a teda sú naviazané na tie žiadosti o platby. Uvidíme, aká je tá kvalita. Či je dostatočná alebo nie. Každopádne chcem pripomenúť, že rovnaké pravidlá sa vzťahujú na všetky krajiny a robíme e, rovnako vo vzťahu ku každej krajine. Pán Papadimulos, ďakujem pekne za otázku, za pripomienku. Ak pred chvíľou som bola na schôdzi s greckým ministrom pre digitálnu oblasť, veľmi dôležitá oblasť, teda konkrétne sme sa rozprávali o digitálnych technológiách vo vedeckých oblastiach. Ja samozrejme dúfam, že čo najskôr budeme mať dohodu. Ako som spomenula na úvod, mali by sme čo najskôr začať trialog. Sme pripravení a ako som to pochopila, tak aj vy ste pripravení a dúfam, že aj rada je pripravená z nášho pohľadu môžeme zajtra začať. No, pokiaľ ide o cezhraničnú spoluprácu alebo iné veci, ktoré som spomenula, naozaj e, máme eminentný záujem začať. A všetko podľa mňa sa spomaluje na rade. Lebo vidím, vnímam pripravenosť z vašej strany. Dúfame teda, že sa nám podarí začať trialog pokiaľ ide o bývalú Jugoslovenskú republiku Macedónsko, toto bol spor, ktorý sa týkal mena názvu krajiny. Zdá sa, že ideme teraz už správnym smerom. No, samozrejme, bude to cezhraničná operácia. Tá sa bude uplatňovať aj e, medzi týmito dvoma štátmi. Pokiaľ ide o ostrovy a hornaté oblasti, alebo horské oblasti, to je typická otázka pani Breso a pána Papadimulosa. Viete, že sa snažíme zareagovať na konkrétne potreby regiónov a následné správy o stave v kohe, oblasti kohezie identifikovali rôzne výzvy, ktorým čili jednotlivé oblasti Európy. Mali sme možnosť hovoriť o tom na plenárke aj tu na výbore a myslím si, že v novom návrhu členské štáty majú širokú flexibilitu, pokiaľ ide o finančné alokácie a programovanie v rámci jednotlivých krajín. Takže, ako som povedala, začneme rokovania e, s každým členským štátom v marci a je potom na členských štátoch v rámci novej dohody o partnerstve zdôrazniť špecifické potreby regionov. Každopádne chceme to dať e, do ďalšieho programovacieho obdobia a chceli by sme tam mať viac e, namierušité intervencie v tých regiónoch, hlavne prostredníctvom nástrojov pre integrovaný územný rozvoj, ktorý plne podporujeme a budeme to podporovať aj v budúcich diskusiách ohľadom týchto problémov. Ale e, pre účely zjednodušenia a na to, aby sme ďalej tieto programy neobmedzovali, e, ktoré riešia práve takéto výzvy, tak sme sa rozhodli neupravovať, neregulovať ten rozsah a spôsoby intervencií pre takéto oblasti. Bude to riešené na národnej úrovni v súvislosti s najodlahlejšími oblastiami a s tými málo zaludnenými oblastiami. Takisto sú špecifické alokácie, e, ktoré boli vyčlenené. Ohľadom týchto alokovaných sum e, viete veľmi dobre, že sme sa e, opreli o HDP na hlavu, tzv. berlínska metóda. Máme viac ako 20 scenárov, a domnievali sme sa, že toto je najlepší a najrovnovážnejší spôsob. Viete, že táto metóda bola e, pôvodne používaná na to, aby sme stanovili obálky pre koheziu jednotlivým členským štátom na obdobie 2000 e, až 2006. A je to spôsobom metóda, ktorá vychádza z ukazovateľov národnej a regionálnej prosperity, a my sme k tomuto pridali, e, doplnili sme tam komponent 80% HDP na hlavu, dali sme tam e, mládež, nezamestnanosť, klimatické zmeny, vzdelávanie a dali sme tam ešte niektoré ďalšie parametre, aby sme zabezpečili spravodlivý a rovnovážny výsledok. E, podľa mňa aj vzhľadom na bezpečnostnú sieť je to veľmi dobré. Je to veľmi dôležité, pretože vzhľadom na pokrok zo strany mnohých členských štátov, by došlo k výraznejším stratám v porovnaní s, toho, čo sme dosi- s tým, čo sme dosiahli našim návrhom. Takže je to spravodlivý a rovnovážny návrh. Na každý pád viete, že rokovania o viacročnom finančnom rámci sú veľmi komplikované a chce to čas nájsť správnu rovnováhu, ale viacerí z vás ste sa pýtali na ten časový harmonogram. Plne s vami súhlasím, že musíme urobiť to, čo je v ľudských silách počas tohto mandátu. Pretože nevieme, ako bude vyzerať ďalší parlament, kedy začnú, ako rýchle sa pustia do rokovaní. Naozaj som veľmi znepokojená, podobne ako vy, že môže prísť k neskorému schváleniu viacročného finančného rámca. Mali by sme dokázať, že sme sa ponaučili z minulých, minulých lekcií a v mnohých členských štátoch teraz je uneskorenie kvôli neskorému schváleniu alebo prijatiu nariadení. Povedali sme, teda ja, aj predseda Juncker, e, že viacročný finančný rámec treba zvládnuť do eurovolieb a najneskôr teda do jesene 2019. Samozrejme, ja verím, že sa nám to podarí. Pokiaľ ide o vidiecký rozvoj, pán Novakov, ktorý už odišiel, samozrejme ja rešpektujem jeho návrh, ale komisia prišla so svojím návrhom a budeme sa održať a budem ho obhajovať v rámci trialogov. Pokiaľ ide o mieru spolufinancovania, pani Maletič budeme súčasťou rokovaní, diskusie. Najlepšie ako postupovať je začať čo najskôr rokovania a potom uvidíme, ako sa to vyvinie. Náš návrh, pokiaľ ide o financovanie spočíva v tom, aby sme dali viac zodpovednosti členským štátom. A právny štát e, sa týka práve rozpočtu EÚ, to viete veľmi dobre. A je tam ustanovenie, ktoré viaže členské štáty k tomu, aby prijali zodpovednosť. Uvidíme, vy ste schválili vlastný návrh na plenárke v tejto veci. Uvidíme, ako sa k tomu postaví rada a aký bude mechanizmus. Pán Buda, ďakujem veľmi pekne za váš prístup. Rada by som v tejto súvislosti uviedla, že pre mňa je dôležité pomôcť členským štátom, ale zároveň e, nemôžeme e, diktovať, e, kto bude príjemca, napríklad to je na členskom štáte. Spomínali ste tri regionálne nemocnice. V rámci operačného programu je zodpovedné ministerstvo zdravotníctva. Ja viem, že miestne úrady by sa chceli stať príjemcami, ale potrebujeme dostať žiadosť od národných orgánov v takejto súvislosti. V nadchádzajúcom programovacom období samozrejme e, v rámci agendy sú tam teda aj aktivity, ktoré plánujú alokovať e, v každom členskom štáte 6 priamo tým e, lokálnym úradom, orgánom, tak aby oni riadili tieto prostriedky. Dokonca aj v tomto programovacom období máme európske prostriedky, ktoré riadia priamo mesta, samozprávy. A je veľmi dôležité, ehm, vzhľadom k tomu, že isté percento tých prostriedkov ERDF je venované udržateľnému rozvoju, aby sme, teda tie, ktoré sú naplnené cez lokálne stratégie rozvoja, je kľúčovým predpokladom pre programovanie zvýšiť efektívnosť plánovaných aktivít. Súhlasím s vami, že je to veľmi dôležité niekedy pretože nemôžeme sa tváriť z Bruselu, že vieme lepšie, kde investovať v rámci týchto oblastí, ale niekedy dokonca aj samotné národné orgány nevedia, nemajú taký prehľad ako lokálne orgány. Ďakujem ešte raz, pomerne zdlhavo som odpovedal a chcela som to všetko pokryť. Ďakujem pekne pani predsednička za stále preukazovanú trpezlivosť a uvidíme, kedy sa nám spoločne čo najskôr podarí začať rokovanie trialog. A ešte pán Zeller, e, chcela by som uviesť, e, že cezhraničná spolupráca tam mi leží na srdci. E, už včera sme boli pripravení, ak sa dá povedať, začať rokovania, ale tlačme tak komisia ako aj parlament radu, teda v pozícii spoluzákonodarcov, vy máte určite veľké slovo, veľkú silu na to, aby tie rokovania sa spustili. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Á, rada tam je. Snažili sme sa dnes e, s radou, e, s rumúnským predsedníctvom. E, my sme nastolili všetky tieto otázky a nastolili sme na tom, že začneme rokovania a spravíme maximum preto. Ďakujem veľmi pekne za všetky odpovede, ďakujem veľmi pekne za veľmi dobrú spoluprácu a ja dúfam, že sa naozaj podarí niektoré z tých rokovaní naštartovať. Ďakujem, ďakujem pekne, pani komisárka. E, drahé kolegyne, kolegovia, to bol zároveň posledný bod nášho programu schôdze. Áno, celodenné schôdze. Nabitej. Dostali ste e-mail, kde sú, rozhodnutie, kde, je kde sú rozhodnutia koordinátorov. Môžeme ich schváliť? Áno, žiadne námietky som nezaregistrovala. E, v rámci rôzneho je niečo, čo si želáte doplniť? Nie. Ja mám jednu pripomienku v rámci rôzne. Na dnes, ak si spomínate, sme si naplánovali novoročný prípitok. Zaslúžime si pohár vína po dnešnej celodennej schôdzi. Takže ten prípitok bude e, podávaný e, v časti E na prvom poschodí, tam, kde sme aj minulý rok mali ten novoročný prípitok. E, je to tam jak ječko. Vlastne o 6. začíname, takže akurát to stíhame. A ešte úplne posledná informácia pre vás. E, naša ďalšia schôdza e, je štvrtok, 14. februára v Štrasburgu. 14. február, Štrasburg. E, zrušili sme schôdzu 7. februára a stretneme sa teda 14. v Štrasburgu. A dovolte mi takisto pani predsednička Laskova ďakujem aj tlmočníkom za ich spoluprácu. Ďakujem pekne a ďakujem vám všetkým za dnešnú schôzu. Týmto uzatváram.